so with this we can, uh... Kolegovia, myslím, že môžeme prikročiť uh, k zasadnutiu výboru IMCO. Najskôr pristúpime k schváleniu programu. Ak nebudú žiadne námietky, nevidím, že by nejaké námietky boli, budeme týmto program považovať za schválený. Ako viete, naša schôdza sa vysiela. A chcela by som vás tiež informovať, že Máme k dispozícii nové vydanie e, nášho informačného vestníka nášho výboru. Ďalej pristúpime k informáciám o prebiehajúcich inštitúciálnych rokovaniach. Ešte predtým, ako sa dostaneme k samotným témam, by som sa chcela poďakovať sekretariátu a tiež našim kolegom zo sekretariátu a všetkým poradcom, pretože máme naozaj veľa práce v týchto dňoch. E, ešte raz srdečná vďaka všetkým, ktorí nám tomto pomáhajú. Takže prvá oblasť sa týka Európskeho aktu o prístupnosti. Tam Morten Lochegard je spravodajcom. Nech sa páči, Morten. Ďakujem pekne. Dobrý deň. V krátkosti by som rád informoval kolegov o tom, ako prebieha trialóg, máme za sebou prvé stretnutie. Dalo by sa povedať, že zatiaľ nedošlo k mnohým prekvapeniam. To stretnutie prebehlo zdarne, prvé zo štyroch, ktoré sú naplánované na najbližšie mesiace. Teda prebehlo toto stretnutie 5. marca. Bolo to klasické prvé stretnutie, povedal by som. Ja som tam priblížil eh, postoje a taktiež priority parlamentu a urobila to isté rada. Teda skutočné rokovania ešte neprebehli. Ani sa to neočakávalo. Teda toto bolo viac menej podľa očakávaní. Tieto rokovania nebudú však jednoduché. Nikto nečaká, že jednoduché budú, ale ja som zdôraznil, že parlament chce dosiahnuť pokrok, skutočné výsledky v tejto téme. Mám dôvodné predpoklady, že sa nám podarí e, niečo dosiahnuť. Možno nie úplne všetko, ale isté výsledky dosiahneme na prospech podpory práv ľudí s postihnutím v Európe. Spomeniem niektoré témy, ktoré som spomenula na stretnutí. Poprvé rozsah pôsobnosti a taktiež požiadavky prístupnosti, ďalej eh, prostredie, Šírenie to je dôležité pre mnohé skupiny tu v parlamente, taktiež e, prevádzkové systémy, ako aj terminály, samoobslužné terminály. To je ďalšia vec, ktorá sa dosť podrobne prejednávala. Ďalej príloha 1, ak by som to mohol takto technicky. E, ďalej vyňatie e, najmenších podnikov, to je moja červená linia, tak povediac. Ďalej disproporčné zaťaženie, využívanie štandardov a v neposlednom rade vyňatie označovania CE. Teda toto sú tie hlavné oblasti, tematické oblasti. Ako vidíte, je tu mnoho tém, ktorými sa budeme musieť zaoberať v rokovaniach. Nepredpokladám, že rokovania budú jednoduché, ale uvidíme, či aspoň niektoré z týchto oblastí, z týchto bodov sa podarí presadiť vďaka pozitívnemu prístupu rady. Z toho, čo som zatiaľ vycítil a z toho, čo som pošol na stretnutí, sú isté náznaky spoločného vnímania ze strany komisie aj rady. Myslím teda, že sme urobili prvý krok a myslím, že sa nám podarí niečo pozitívne dosiahnuť. Ďalšie stretnutie prebehne 12. apríla. Tu prebehnú rokovania obsahu. A práve pripravujeme konkrétnejší program tohto stretnutia. Ďakujeme pekne, Morten. A keďže vidím, že Dita tu nie je zatiaľ, najskôr by sme pristúpili k informáciám o, o zmluvách o dodávaní digitálneho obsahu. Tu je spravodajkyňa pani Gebhardt. Ďakujem. Pani predsednička Naozaj je to veľmi e, zložitá, komplikovaná téma, keďže podľa pravidla 55, podľa článku 55 e, sú pridružené obavy výbory, ktoré nie sú vždy toho istého názoru. My sa totiž orientujeme skôr na ochranu spotrebiteľa, výbor Júri sa orientuje skôr na technické aspekty, ak to môžem takto povedať. Nie je to vždy celkom jednoduché, ale musím povedať, e, že sa nám predsa len darí dosahovať e, dosť významné pokroky a naozaj som plná optimizmu, že sa nám podarí ešte za bulharského predsedníctva odsúhlasiť predbežné rozhodnutie. To by bolo samozrejme um, veľmi um, pozitívne. Takmer o všetkých témach eh, sme dosiahli dohodu. Myslím, že sme vyrokovali eh, kvalitné kompromisy. Ešte stále sú však eh, isté témy otvorené, konkrétne tri. Tie nie sú úplne nepodstatné, ale E, je to spravidla tak, že tie najťažšie témy ostávajú nakoniec. Takže poprvé, čo urobíme s zapracovaným softverom. E, rada sa domnieva, že to spadá do súboru vecných tovarov. My sa domnievame, že by to malo byť súčasťou digitálneho obsahu, aspoň čo sa týka digitálneho softvéru, teda všetkého toho, čo súvisí s digitálnymi obsahmi, tak by to bolo podľa nás rozumné keďže téma e, bezných tovarov zatiaľ ešte nie je až tak rozpracovaná, nie je isté, či by sa to podarilo uzavrieť v tomto volebnom období a nebolo by vhodné, ak by dobre pravidla o digitálnych e, obsahoch sme síce mali, ale zapracované softvery by neboli súčasťou. E, to by bola veľká diskrepancia, neboli by sme ochotní to takto prijať. A preto Parlament e, bude v tomto smere neoblomný. Ďalšia druhá oblasť sa týka lehôd e, poskytovania služieb, e, najmä miera harmonizácie. Tu sme sa vyjadrili, že chceme cieľene plnú harmonizáciu. Rada naďalej trvá na svojom postoji minimálnej harmonizácie a nie je ochotná ani o krôčik ustúpiť. Samozrejme, je to zložitá otázka. V najbližšom období uvidíme, ako sa to vyvinie. Aj tu parlament samozrejme je viazaný rozhodnutím oboch výborov a tam sa požadovala táto plná harmonizácia. A musím povedať, aj keď e, plne nechápem radu, Okrem Veľkej Británie a Holandska nie sú zatiaľ žiadne pravidla odsúhlasené a nemá to teda žiadne e, e, podloženie. Nevyžaduje si to legislatívu a zmenu legislatívy v všetkých štátoch. Najskôr by sa mala vypracovať európska legislatíva a potom tým by sme posunuli ďalej aj vnútorný trh. Podľa nás teda nie je celkom pochopiteľné, prečo rada takýmto uh, uh, rázným spôsobom bojuje ale možno sa nám podarí nájsť eh, nejaké priateľné riešenie. A posledná téma, ktorej sme sa venovali, to prebehlo tento týždeň, išlo o postavenie ochrany údajov. Viete zrejme, že aj v rámci parlamentu sa o tom dosť ostro diskutovalo, ale výbory sa vyjadrili, že sa musíme snažiť o to, aby kritéria konformity naozaj v oblasti ochrany údajov, v prípade, že sa to nedodrží, tak aby sa to označovalo za nedostatok. Rada najskôr bola zásadne proti, ale medzičasom a vyšli trochu v ústrety. Nebude o tom síce osobitný článok, ale bude to v úvodných ustanoveniach a myslím, že toto úvodné ustanovenie v takejto podobe by bolo priateľné pre nás. Ja teda odporúčam, aby sme to prijali, tak aby v iných oblastiach sme sa mohli ďalej posunúť. To je zhruba všetko v tejto chvíli. Ďakujeme. A teraz by sme pristúpili k téme testov proporčnosti. Tu máme ako spravodajcu kolegu Andreasa Švába. Ďakujem. Včera naozaj prebehol tretí triarok spolu s bulharským predsedníctvom Prijali sme politickú dohodu, preto by som sa v tejto chvíli rád poďakoval všetkým kolegom, členom sekretariátu, ktorí naozaj urobili obrovský kus práce. Chcel by som kolegov rád informovať aj stručne o tom, čo sa nám podarilo presadiť. Vynimočne môžem potvrdiť, čo povedala kolegyňa Gebhardt. Ani ja som e, vždy nechápal, čo presne rada chce dosiahnuť, ale napokon sme sa predsa len dokázali dohodnúť na dobrom kompromise. Členské štáty, tak ako to uvádzame aj v našej správe a ako sme to prijali, okrem úprav pravidiel v povolaniach, samozrejme budú mať naďalej svoje kompetencie, aby regulovali E, toto vzdelávanie v oblasti jednotlivých povolení, to je v e, článku konkrétne odsúhlasené. Ďalej sme sa dohodli s členskými štátmi, že v oblasti povolaní v zdravotníctve to nebude v úvodných ustanoveniach, ale v samotnom texte požiadavky, ktoré sa týkajú osobitného prístupu k týmto povolaniam v zdravotníctve a tiež e, myšlienka voľného pohybu služieb a taktiež taktiež zadržanie pravidla 68 e, sa to vždy bude musieť zohľadniť, aj keď sa bude pristupovať regulácii povolení v zdravotníctve. Myslím, že sme tu dosiahli naozaj veľmi veľa, pretože rada pôvodne úplne jednoznačne zamietala naše požiadavky vôbec hovoriť o sektore zdravotníctva aj ďalej. Po tretie, to sa nám podarilo tiež v oblasti zezraničných e, služieb dosiahnuť dohodu, ktorá zavádza primerané pravidlá o tom, čo je prípustné v tejto oblasti. Na istých miestach e, sme to museli presunúť do úvodných ustanovení, ale inak sme boli ochotní pristúpiť na kompromis. Avšak e, pomornosť, ktorá už platí, nie všetky členské štáty však dodržiavajú a preto táto smernica opäť vysiela signál, aby regulácia povolaní aby sa to stiahovalo aj na cezhraničné poskytovanie služieb a to poverným spôsobom to veľmi vítame ďalej. Čo sa týka účasti verejnosti na mm, možnej regulácii, to boli členské štáty v podstate ochotné začleniť aj verejnosť e, do tohto procesu ďalej. E, dôvody na právne odôvodnenie novej regulácie povolaní e, bude možné uviesť len v osobitných prípadoch na základe článku 300 46 nariadenia, ďalej na ďalších miestach sa nám tiež podarilo obhájiť pozíciu parlamentu. Nepodarilo sa nám však obmedziť tú lehotu uplatňovania na jeden rok. Členské štáty chceli presediť dva roky na toto uplatňovanie, napokon sme to teda museli prijať. A ďalej zoznam, zoznam podmienok v článku 6 odseku 4 na základe textu rady, aj to sme museli prijať. Tam sú stanovené dva rôzne zoznamy. Nie je celkom jasné, prečo by to bolo vhodnejšie, ale rada e, veľmi nástojila na tom a preto sme to napokon prijali. A tiež e, aj niečo pre remeslo sme zapracovali do úvodných ustanovení. Rada však nebola ochotná zohľadniť e, rozhodnutie súdneho dvora hľadiska kvality remeselnej práce, aby to bolo v rozsahu pôsobnosti. My sme to však z pohľadu ochrany spotrebiteľa dokázali presadiť do úvodných ustanovení. Myslím, že celkovo môžem povedať, že všetky skupenia Európskeho parlamentu tu vo výbore môžu byť spokojní s výsledkom a dúfam, že rada túto politickú dohodu napokon príjme, aby sa to mohlo čím skôr dostať do pléna. Ďakujem. Ďakujeme. Andreas. A teraz e, nasleduje správa o Európskom kódexe v oblasti elektronických komunikácií. Tu je spravodajkyňa Dita Charanzová. Nech sa ti páči, Dita. Ďakujem. Od e, mojich posledných informácií pre kolegov prebehli dve stretnutia 28. februára a včera. Diskusie 28. februára sa zameriavali e, práv koncových užívateľov zatiaľ e, mnohé ustanovenia nie sú ešte uzavreté. Otázka o tom, ktoré služby by mali byť pokryté, e, sa, tu sa pokročilo dosť výrazne, sa ešte stále otvorí niekoľko otázok, čo sa týka počtu e, medziludských komunikačných služieb. Ďalej otázka miery harmonizácie naďalej je otvorená a z pohľadu obsahových ustanovení tu sme dosiahli významný pokrok. Niektoré zásadné body, ktoré sú otvorené, sa týkajú toho, ako sa postaviť so skupeniam ďalej taktiež k systému verejného varovania a niektoré prvky, ktoré sa týkajú núzových služieb, e, to musia teda povinnosti e, povinného prenesenia, ako aj ustanovenia interoperability. Posledné stretnutie včera sa zameriavalo na záväzky všeobecnej služby a tu je tu bolo pôvodným záverom, ale nepodarilo sa hovoriť e, o predbežných ustanoveniach pre koncových užívateľov s postihnutím. Dosiahli sme významný pokrok, ale ešte bude ďalej potrebné popracovať na technických aspektoch, aby sme mohli pripraviť ďalšie politické rokovania. Čo sa týka intra-EU, z tu sa komisia zaviazala na kompromise, aby sa zakázali prílišné sadzby medzi, teda hlavne v rámci EÚ Zatiaľ ešte nemáme konkrétny text, je to pozitívny náznak, že sa reaguje na jednoznačnú žiadosť nášho výboru a parlamentu, že sa to zapracuje v konečnej dohode. Zámerom oboch legislatívnych orgánov je dosiahnuť celkové uzavretie tejto témy ešte v priebehu bulharského predsedníctva a verím, že sa nám to podarí. Ďakujem. Ďakujeme. Dita. Týmto môžeme uzavrieť informácie o prebiehajúcich trialógoch. A týmto sa dostávame k bodu o otázke na osud o spoločných nabíjačkách v rámci rádiových zariadení a s tým súvisiace smernice. Výbor IMCO sa vždy zaujímal o to, aby sa sledovala implementácia legislatívy EU, e ako viete, a to sa týka aj smernice o rádiových zariadeniach Osobitne otázka spoločných nabíjačiek, čo je témou našej dnešnej diskusie. Chcela by som pripomenúť, že smernica o rádiových zariadeniach dáva právomoci komisie prijať delegované akty, ktoré súvisia so spoločnými nabíjačkami to bola, významný, e, to bola významná téma pre parlament, e, keďže komisia zatiaľ nepokročila v týchto delegovaných aktoch koordinátori výboru IMCO eh, rozhodli, že náš výbor by mal predlžiť otázku na osno zodpovedanie komisii, tak aby komisia mohla vysvetliť eh, na schod výboru, o čo ide. Teraz preto dávam slovo zástupcovi komisie, zástupkyni komisie, konkrétne eh, vedúci oddelenia z DG Grow, pani Barbara Bonvisuto. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Dobrý deň. Rada by som vám približila aktuálny stav tejto téme. Ako viete, komisia presadzuje dobrovoľný prístup. Myslíme si totiž, že to je vhodnejšie riešenie, ktoré viac bude zodpovedať politickým cieľom, aby sa zabránilo fragmentácii trhu a týmto sa tiež neznáruší technický pokrok. A vychádza sa tu aj zo úspešných skúseností zo predchádzajúceho memoranda o porozumení. Snažili sme sa intenzívne o konsenzus v tejto novej dobrovoľnej dohode v kontakte s aktérmi. Taktiež prebehli intenzívne diskusie na rôznych stretnutiach. Zástupcovia priemyslu včera zverejnili Eh, obnovenú verziu memoranda o porozumení. My sa domnievame, že nastal čas zvážiť regulačný prístup. Zatiaľ eh, tiež príjmame také kroky, aby trh samostatných nabíjačiek eh, hodne fungoval a tiež, aby sa E, náležite uplatňovali bezpečnostné opatrenia, ktoré sú stanovené smernici o voltáži, o nabití, o napätí, pardon. E, snažíme sa teda uplatniť pravidlá tejto smernice o nízkom napätí, aby sa prijali v prípade potreby všetky potrebné opatrenia. Vyhodenie týchto pravidel v praxi. Takýto je aktuálny stav. Veľmi rada odpoviem na prípadné otázky ďalšie poslancov. Ďakujeme pekne. Týmto sa dostávame k vyjadreniam kolegov z EPP Sabine Berhajen. Ďakujem. Posledom, čo sme diskutovali často o tom, ako komisia môže kontrolovať uplatňovanie pravidiel aj v prípade návrhu nariadenia. Ja opakujem, že zatiaľ sa nám nepodarilo presadiť to, čo sme prislúbili našim občanom, aby sa konečne dostali do praxe spoločne nabíjačky. To je to úplné minimum bez ohľadu na to, aké ďalšie technické parametre a normy s tým súvisie, tak aby všetky podniky mali rovnaké príležitosti. Chcem sa teda opýtať, čo má komisia v pláne urobiť v budúcnosti, aby v otázkach spoločných nabíjačiek pre zariadenia eh, sme sa dostali vpred aspoň teda, alebo by, aby sme sa posunuli v oblasti stanovania noriem. Ďakujeme pekne. A teraz za SAD, pani Gebhardt. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Musím povedať, že keď sme pred 4 rokmi uzavreli túto legislatívu, to už vtedy sme vlastne kritizovali, že Európska komisia očakávala akési, uh, akýsi samostatný záväzok priemyslu a my sme už tedy povedali, že nie, my sa musíme postarať o to, aby sa to presadilo. Považujem to za absolútne neúnosné, že komisia ešte stále čaká na to, alebo stavia na to, že sa priemysel k tomu sám zaviaže a vieme, že to nenastane. To predsa vieme. A stále to len odsúvať, to je neakceptovateľné. A musím povedať, že som počula v rámci prípravy uh, tohto spisu, že Európska komisia tvrdí, že vlastne ide iba o nabíjačku pre mobilné telefóny a nie pre ostatné zariadenia, pretože v úvodnom ustanovení sa uvádzajú najmä mobilné telefóny. Najmä neznamená výlučne. A keď sme, urobili, keď sme robili uh, tento zákon, tak ešte tablety neexistovali, nemohli sme ich tam uviezť, ale vedome sme hovorili, že najmä, pretože sme vedeli, že prídu na trh nové technológie a očakávali sme, že keď teda prídu nové technológie, tak uh, teda bude vyvinutá nejaká spoločná nabíjačka a nie ďalších 100 tisíc rôznych. Hovoríme predsa o udržateľnosti, o ochrane životného prostredia, o e, surovinách, ktoré treba e, šetriť. a zároveň ostávame nečinní. To nejde. Naozaj musíme už vidieť aj určité úspechy, čo sa tohto týka, čo od nás očakávajú občania a občianky, aby mali nejaký šuflík, v ktorom e, si vždy e, musia e, vlastne uložiť novú nabíjačku, keď si kúpia nejaký e, nový prístroj, majú šuflik plný starých nabíjačiek, ktoré už nefungujú. To je jednoducho a musíme sa postarať o to, aby sa to zmenilo. A nestačí, milá komisia, povedať, že áno, bude tam nejaký vlastný záväzok priemyslu. To jednoducho nepôjde nikdy to e, nepríde do úspešného konca. A to rozhodnutie priemyslu e, predsa e, nejako neobmedzujeme. Keď sme zavedli katalizátor pre auto, tak sme sa tiež nepýtali, či je to jediná možnosť. Povedali sme, že áno, treba niečo urobiť a povedali sme, že áno, katalizátor je tou dobrou technológiou. Predsa mohli vzniknúť aj iné technológie. Prečo sa to podarilo pri katalizátore v aute, ale nejde to zrazu e, pre nabíjačky e, na mobilné telefóny alebo na prístup k internetu. Takže naozaj e, treba rovnocenne zaoperať sa týmito otázkami. A poprosila by som komisiu, aby trošku vážnejšie brala svoje úlohy. Ďakujem pekne. Ďakujem. V mene EKR by som e, tiež sa chcela komisie niečo opýtať a síce, že ako komisia e, zvažuje trend k bez teda k bezrozovým nabíjačkám, aký to bude mať eh, vlastne dopad na túto e, spoločnú nabíjačku. To je mm, teda to, čo pani Gebhardt spomínala, ten, ten nový vývoj. No a potom ešte pani e, eh, Charancová za ALDE. Ďakujem pani predsedajúca, musím povedať, že súhlasím a ja som dúfala, že dostaneme trošku podrobnejšie informácie od komisie ale podporujem využitie delegovaných aktov komisiou ako dobrovoľný prístup, pretože dobrovoľný e, prístup teda e, zlyhal. Takže to by mohol byť prvý krok k splneniu pôvodného cieľa parlamentu e, znížiť spotrebiteľský odpad tým, že v dome budú mať e, desiatky nabíjačiek. Dúfam, že komisia prinesie dynamické riešenie, ktoré zohľadní aj inovácie na trhu Eh, myslím si, že je dobré teraz eh, uberať sa tou cestou, že by mm, boli dve verzie telefónov v obchodoch eh, s nabíjačkou bez nabíjačky, Všetky by mali nabíjací kábel, ale nie e, ten blok nabíjací samotný. To by bolo vlastne pre spotrebiteľov lepšie a zároveň by sa znížil počet odpadov. Takisto tie firmy, ktoré doplňajú funkcionalitu do nabíjačiek, napríklad tie rýchlo nabíjacie nabíjačky, že by to mohli predávať ako jednu z alternatív. Ďakujem pekne. Ďakujem. E, Julian Reda tu nie je, takže ak sa už nikto nehlási. E, dávam slovo opäť komisii, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ako som už spomínala, e, zvažujeme ten regulačný e, prístup. Samozrejme, musíme posúdiť rôzne alternatívy, ktoré máme pred sebou Napríklad, čo sa týka rozsahu pôsobnosti, či sa máme obmedzovať iba na smartfóny, alebo sa to má stiahovať na všetky nariadenia. Keby sme boli uprednostňovali ten regulačný prístup, prečo sme teda trvali na, ten, na tom dobrovoľnom? Mysleli sme si, že to je proste najlepšia alternatíva na zniženie fragmentácie a zároveň na propagáciu inovácie. V roku 2014 sme mali štúdiu a tam sa ukázala e, že tá, regul- tá regulačná opcia, že USB-B bude povinné pre všetky nabíjačky v roku 2017, no ale už v podstate je to zastarané, trh eh, prešiel na výkonnejšie riešenie, energeticky efektívnejšie, eh, USB-C. Takže, ako povedala pani Charancová, keby sme si boli vybrali ten regulačný prístup, tak by sme boli museli zabezpečiť, že tá alternatíva, ktorú si vyberieme, bude dynamická a otvorená inováciám. My sa zamyslíme nad rôznymi alternatívami aj nad výhradami a pozrieme sa na to, aké sú technické riešenia, či teda skôr máme presadzať technické riešenie, aká má, byť, aká má byť rozsah pôsobnosti, či to má byť iba na smartfóny, na všetky nabíjačky a tak ďalej. My sme to už takto predložili ďalšej pracovnej skupine, ktorá sa bude zaoberať v radivých zariadeniach. Zasada bude 16. apríla. Čo sa týka e, bezdrôtových nabíjačiek, opäť e, toto je tiež e, veľká inovácia a musíme zabezpečiť, že akúkoľvek regulačnú alternatívu zoberieme do úvahy, umožní inovácie a lepšie, výkonnejšie alternatívy v budúcnosti. Momentálne je ťažké predpovedať, ako sa bude vyvíjať bezdrôtové nabíjanie. Na začiatku to možno bude e, dostupné iba pre naozaj tie špičkové zariadenia na trhu a v končnom dôsledku to možno e, bude e, štandardnou m, funkcionalitou. Čiže ak sa zamyslíme nad reguláciou, musíme zabezpečiť, že tá regulácia bude otvorená inováciám a nebude brániť technologickému vývoju. Dobre, ďakujem pekne. Ďakujem za vysvetlenie. A pri hlasovaní uvidíme teda, či príjmeme otázku na ústne zodpovedanie. Ďakujem veľmi pekne komisii. Máme trošku časový náskok, náskok takže pozastavím schôdzu do 11. pretože o 11. je hlasovanie. Ďakujem komisii, že prišla a uvidíme sa teda opäť o 11. Okay, um, welcome back um, everybody in our meet. Dobre, takže vás to opäť vítam na schodzi. Je nás tu celkom dosť. Budeme teda pokračovať a pristúpime k hlasovaniu. Ale ešte predtým, než začneme hlasovať o obsahu, bola som požiadaná, aby sme si urobili také skúšobné hlasovanie. Dobre, tak viem, o čom budeme hlasovať. To skúšobné hlasovanie bude, že či sa stanem starostkou Chentu alebo nie. Takže otváram hlasovanie. <laughs> And one more... A ešte jedna osoba musí hlasovať. Niekto? Dobre. Končím hlasovanie. Ach, stanem sa. Stanem sa starostkou Chentu. Dobre. A, takže, než začneme hlasovať, ešte chcem vysvetliť, keďže obidva spisy nariadenie aj smernica sú veľmi prepojené, preto budeme hlasovať o oboch spisoch spolu, ak to tak môžem nazvať. Takže najprv budeme hlasovať o, teda blokovo o nariadení, ale má to samozrejme dôsledky aj na smernicu, preto podľa výsledku prvého hlasovania hneď e, pôjdeme ku záverečnému hlasovaniu o oboch správach, aby teda došlo, ak by teda došlo k zamietnutiu. Takže začneme nariadením. A teraz začneme hlasovaním jedno blokové hlasovanie o zamietnutí oboch návrhov, návrhov komisie, teda e, smernica a nariadenie. Otváram hlasovanie. I close the vote. Koniec hlasovania. Okay. Dobre, koniec hlasovania. 21, 14, 21 zas, 14 proti a dvaja sa zdržali, takže znamená to, že Ideme k záverečnému hlasovaniu o oboch správach. E, otváram hlasovanie. Two more. Ešte dvaja musia zahlasovať. Ešte dvaja. Končím hlasovanie. Takže je záverečné hlasovanie. 14 za, 21, 22 proti a 1 sa zdržal. Takže znamená to, Pános to vysvetlí, keďže to teraz vysvetľuje mne, ale potom sme museli dvakrát, takže Pános, Ďakujem. Znamená to, že ste zamietli návrh komisie Zamietli ste návrh komisie, ale neprijali ste správu, ktorá mala ísť do pléna, ktorá by umožnila plénu hlasovať o zamietnutí. Takže znamená to prakticky, že teraz nemáme správu a máte možnosť buď začať teda znovu od nuly, alebo neurobiť vôbec nič. Okay, thank you very much, pán. Dobre, ďakujem, pános. A teraz dám slovo spravodajcom. E, k týmto spisom. Najprv teda Morten, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. No niekto mi dnes predpoludním povedal, že včera sme oslavili 25. výročie jednotného trhu. A myslím, že to stojí za oslavu a naozaj som dúfal, že toto bude dnes opäť dôvod na oslavu, no ale nemalo to byť. Nebude teda správa IMKO k tejto téme. Nemôžem povedať, že by som bol nejaký veľmi prekvapený. Videli sme tento vývoj už dlho, že to asi takto dopadne. A ja ako spravodajca to ľutuje. Mali sme e, jedinečnú príležitosť zlepšiť pilier jednotného trhu, ale nechali sme si ho ujsť. No a to je samozrejme niečo, na čím sa všetci musíme zamyslieť v nadchádzajúcich mesiacoch a pri ďalších voľbách na budúci rok. E, je tu teda len jedna vec, ktorú môžem povedať z nášho pohľadu. Je to polutovanie hodné. Chcem podekovať Annelín a jej týmu za vynikajúcu spoluprácu. Bolo to skutočne veľmi e, dobrá spolupráca a dá sa teda pracovať aj na správe, ktorá nebola veľmi dobrá od začiatku, dajú sa veci zlepšiť, no a dá sa, že len veľmi malo ľudí si naozaj tú správu prečítalo. E, naozaj sa to veľmi odlišuje od toho východiska, ktoré nám dala komisia. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem Anemarii a pánovi Rosatimu za ich e, násadenie v tejto práci. Myslím, že ste veľmi pozitívne prispeli k záverečnému výsledku a naozaj ste bojovali za vnútorný trh a to som si samozrejme tiež všimol. Bohužiaľ, teda nedospeli sme k výsledku, ktorý by sa nám bol páčil. No a chcem ešte poďakovať Susane zo sekretariátu a samozrejme môjmu vlastnému týmu. Naozaj to bola výborná práca a dúfam, že v lete sa to ukáže iným spôsobom alebo že sa to teda e, ešte ukáže v inom čase. Dúfam, že ten čas nastane v ďalšom volebnom období. Ďakujem pekne. Ďakujem, Morten. A ja sama sa ujmem e, slova ako spravdajkyňa k nariadeniu. Na úvod chcem poďakovať mnohým, samozrejme Mortenovi, Lokechardovi, ako spoluspravodajcovi. Naozaj veľmi som e, si, veľmi dobre sa mi páčila naša spolupráca, mnoho nám pomohli naši asistenti, Anne-Sophie, Claire, Suzana zo sekretariátu, Anne, Thierry, mm, príliš mnoho ľudí na to, aby sa všetkých menovala. Všetkým vám ďakujem za vašu prácu. Bohužiaľ, e, nedospeli sme sa ku, nedopracovali sme sa ku roku vpred, pokiaľ ide o dokončenie vnútorného trhu. Chcem poďakovať tieňovým spravodajcom, najmä Anemarii, samozrejme a pánovi Rosatimu za veľmi dobrú spoluprácu. Musím povedať, že keď som sa stala predsedničkou tohto výboru, tak som si myslela, že všetci budeme spolupracovať a budeme hájiť vnútorný trh a že sa pokúsime chopiť všetkých príležitostí, ako ten jednotný trh ešte posunúť vpred vzhľadom na jeho význam pre našich občanov. Myslím si, že je to jedna z tých najväčších vecí, kde môžeme občanom ukázať pridanú hodnotu Európy. E, preto úprimne som sklamaná z niektorých skupín, z niektorých poslancov, o ktorých som si myslela, že sú za Európu a že chcú ukázať pridanú hodnotu občanom a nevyužili teda túto príležitosť e, ukázať to. Ďakujem vám teda všetkým, ktorí ste verili v e, túto, toto nariadenie a týmto končím tento, a zatváram tento spis. Ešte predtým, než prejdeme ďalej, chcem dať slovo dám slovo dvom ľudím, ktorí chceli vystúpiť. Virginie Rozier. Ďakujem pekne, analýz. Delí nás 15 mesiacov od toho balíka služeb komisie. Veľmi pozorne sme sledovali, čo v tých eh, návrhoch bolo, o čom sa hlasovalo. Boli tam zásadné úpravy. Myslím si, že sa venovalo veľa pozornosti aj proporcionalite, ale v tomto balíku tie návrhy, ktoré sme dnes zamietli, musím povedať, že to bolo od začiatku určené na neúspech, pretože je to stará myšlienka, ktorá e, parlamentu bola viackrát predložená, vždy e, zlyhala, úplne ruinovala všetky služby o integráciu služieb. To bol ten princíp krajiny pôvodu a rovnaká príčina má rovnaký dôsledok a preto sme e, to dnes opäť zamiestli a ja som z toho rada a pretože táto stará myšlienka to je opäť je to eh, taký legislatívny surrealizmus, nie tu ako keby ten princíp krajiny pôvodu tento e, princíp krajiny pôvodu, ktorá vydáva e, kartu a vlastne tak príjmajúca krajina nemá veľmi prostriedky e, postaviť sa alebo <clears throat> vlastne brániť sa proti takémuto prostriedku. No a je to ako keby stará myšlienka, ktorá má byť prezentovaná ako nová. Tento princíp krajiny pôvodu vlastne podpáva európsku solidaritu, rozbíja úniu, pretože tento princíp vlastne stavia do konkurencie ľudí, e, pravidlá a vlastne ideme k menej e, sociálnosti, menej e, nejakej fiskálnej solidarite a tak ďalej. Čiže je žiaduce, ak chceme posúdiť, posúdiť posilniť európsku súdržnosť. Samozrejme, e, ten vnútorný trh e, je z tohto dôlež- pohľadu dôležitý, ale e, náš výbor sa k tomu musí jednohlasne vyjadriť. Boli sme tu štyri návrhy, štyrika sme to zamiestli a ak chceme budovať spoločnú Európu, musíme ísť smerom k solidarite, k sociálnemu pokroku pre ľudí, a nie aby sme si všetci navzájom konkurovali. Ďakujem. Nebudeme opätovne otvárať celú diskusiu, takže len takí, ktorí sa chcú vyjadriť k výsledku hlasovania, nebudeme opäť sa vyjadrovať k podrobnostiam spisu. Pani Jatohlasári. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem aj za to, že mi dávate slovo. Ja som bola tenebo spravodajkyňou, eh, jednou z nich. Chcela by som, pani predsednička, skonštatovať, eh, že ste trošku nesprávne napísali e, dejiny, keď ste e, sa vyjadrili, že ide o proeurópsky a protieurópsky boj, e, teda tí, ktorí sú za vnútorný trh a tí, ktorí sú proti vnútornému trhu údajne, že takto to bolo v hlasovaní. No nebolo to tak samozrejme vôbec. My všetci chceme vyvíjať ďalej vnútorný trh. Sme všetci proeurópsky naladení, ale keď štyri výbory, výbor ITRE, EKON, a ďalšie výbory dospeli k záveru, že to neprinies pridanú hodnotu, tak podľa mňa je celkom správne tento návrh zamietnúť a počkať si na nový návrh, e, ktorý príde a ktorý bude zodpovedať našim očakávaniam, tak aby e, tu neboli e, potvrdené tie obavy, aby neboli znevýhodnené malé stredné podniky z jednej krajiny voči iným. Chcem sa poďakovať týmto aj komisii, ktorá prijavila ochotu vylepšiť tento návrh a v celom procese nepodarilo sa to. Nepodarilo sa nám dopracovať takému výsledku, ktorý by bol naozaj nápomocný. Európska únia e, vypracovala množstvo legislatívy, ktorá v skutočnosti, keď sa dostane do praxe, tak nemá žiadny význam, prínos. V podstate to len komplikuje ľuďom život. A je tu to želanie ktoré súvisí s budúcnosťou Európy a to nezodpovedalo e, obsahu tohto návrhu. Som teda rada, že sa to zamietlo. Ďakujem. OK, thank you very much. Um, and I... Ďakujem veľmi pekne. Udelujem teraz slovo Anne Marii. Ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, ja rešpektujem hlasovanie a stanoviska kolegov. Mali by sme e, sa pozrieť do budúcna a tam práve nemáme plán B. Parlament zlyhal, toto hlasovanie je zlyhaním my sme jednoducho nezabezpečili, že tento návrh bude slúžiť občanom. Nenavrhli sme nič lepšie, nenavrhli sme nič, čo by sa líšilo od tohto návrhu. Počas trialógov e, sme mali príležitosť e, priniesť občanom nejaký výsledok, ale my vieme, že komisia nemá možnosť navrhnúť nový revidovaný text, pretože jednoducho nie je čas ešte počas tohto mandátu, aby sme e, mohli na tejto veci pracovať. Takže parlament bol negatívnou silou a to pri veci, ktorá, ktorá tvorí 70 európskeho hospodárstva, teda sektor služieb, odkaz, ktorý vysielame malým a stredným podnikom je ten, že nechceme implementovať smernicu o službách, pretože je to len malý, malý, veľmi malý krok a myslím si, myslím si, že sme mohli urobiť viac. Mm, pravdou je to, že sme urobili málo a že odteraz po koniec mandátu sa už nič neudie, nič nepodnikáme na to, aby sme pomohli poskytovateľom služieb, malým a stredným podnikom a nepomôžeme im ani do konca mandátu, aby sme im pomohli pri, pri expanzii um, cez hranice. A je to aj o tom, že e, Západ a Východ si neveria, Západ a Východ Európy. Ide o to, že otázka krajiny pôvodu sa týka aj zmluv. Ide o voľný pohyb služieb, ktorý je zakotvený v zmluvách. Niektorí ju interpretujú ako krajinu pôvodu, a niektorí ako voľný pohyb. A ja som za voľný pohyb. Ďakujem. Thank you very much, Anna Maria. Pekne ďakujem, Anna Maria. Pán Rozáty. A ja som pochopiteľne sklamaný výsledkom hlasovania. Nezamýšľal som vystúpiť, pretože hlasovanie rešpektujem, ale rozdol som sa vystúpiť, pretože opätovne tu odznel ten, e, opätovne tu odznel ten istý falošný argument. Chcem jasne povedať, my sme sa naozaj veľmi snažili a chceli sme skvalitniť pôvodný návrh. My sme sa veľmi snažili, aby sme rozptýlili obavy kolegov z iných politických frakcií a myslím si, že sa nám ten dobrý kompromis aj podaril. Neexistuje nič ako princíp eh, krajiny pôvodu v novej verzii. Neexistuje nie je tam podkopávanie práv hostelského členského štátu. Ja si myslím, že návrh má svoju pridanú hodnotu, ale bohužiaľ kolegovia z niektorých politických skupín sa, sa rozhodli, že jednoducho nebudú spolupracovať. A toto odmietnutie spolupráce eh, ani sa len nepokúsili eh, návrh vylepšiť, nože to práve vo mne vyvoláva sklamanie. Ja rešpektujem verdikt výboru. Je to výbor, ktorý je zodpovedný za rozvoj vnútorného trhu. A, ale mm, my sme tu pre rozhodnutie, ktoré preukazuje, že, ide, že tu prevládli protekcionistické tendencie. Ide tu o na, strach štátov a my máme európsku zodpovednosť. A pokiaľ sa pokiaľ budeme všetko brať z čisto domácej, národnej perspektívy, potom sa nám bohužiaľ nepodarí vybrať sa tým správnym smerom, pretože, pretože vnútorný trh pre služby nefunguje dobre. Ďakujem veľmi pekne. Thank you. Veľmi pekne ďakujem. 1 za FDD. No, ja si myslím, že je dobré, že volení zástupcovia sa ozvali voči komisii, keď si pomyslím na, ten môj, na to moje prvé obdobie, tak, tak sme sa postavili, eh, tak podobná situácia nastala na výbore Agri a tam bolo podaných 8 tisíc pozmenujúcich návrhov. Nuž a všetko sa to nejak rozpadlo a o rok, či, o rok či dva sa volalo po ďalšej reforme SPP, takže ja som rád, že takto dopadlo a môžete potom povedať eh, vo vašich volebných okrskoch, že ste sa postavili voči komisii a zamietli ste to, takže všetko dobré. Poslednou skupinou, pretože potom vlastne sme si už vypočuli všetky skupiny, pán Lyon. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja som veľmi spokojný s výsledkom, ale nie z tých dôvodov, e, ktoré tu odzneli. Nie, nie, nejde tu o to, že či sme za alebo proti EÚ. Ide tu o sociálny dumping a podobné veci. A my sme sa práve toho obávali. My si želáme sociálnu Európu, vnútorný trh, ktorý bude fungovať na sociálnych princípoch, ale nesúvisí to s tým, či sme za alebo proti Európe. Naša skupina podporuje EÚ e, vrátanie oblasti poskytovania služieb No a v rámci návrhu sa neriešila nekalá hospodárska súťaž a e, sociálny dumping. A my si želáme sociálnu Európu. Ďakujem veľmi pekne. Ešte musíme, kolegovia, hlasovať e, o spoločných nabíjačkách. Takže bolo by dobré, aby sme hlasovali teda, či položíme Európskej komisii otázku na ústne zodpovedanie. Otváram hlasovanie. A close. Yeah. One, more. Okay, I close the vote. Končím hlasovanie. Takže komisii položíme otázku na ústne zodpovedanie. Veľmi pekne ďakujem. Tým končím hlasovanie. A prejdeme pokiaľ ide mm, o práva cestujúcich na železnici, E, pán De Jong je správodajcom, nech sa páči. Poprosím vás, aby ste v tichosti opúšťali sálu, ak e, sa neplánujete zúčastňovať ďalšej diskusie. Okay, now that uh, we are back uh, in full force, Mr. De Jong. Dobre, takže pán De Jong, už v tejto chvíli vám odozdávam slovo. Nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem. Po všetkých tých vzruchoch v eh, spojitosti s hlasovaním by som rád eh, predstavil ochranu spotrebiteľov na vnútornom trhu v súvislosti s cestovaním na železniciach. Keď sa pozriem na tie trendy, ktoré sa nám tu črtajú a na nedávny vývoj, um, tak tam náš výbor zohráva dôležitú úlohu. Správa, ktorú predkladáme, ale nejde, nezachádza až tak ďaleko v otázke ochrany e, spotrebiteľov, ako navrhuje komisia. Návrhy navrhy komisie sa zameriavajú na väčšiu ochranu cestujúcich a ja si myslím, že náš výbor sa práve tým musí zaoberať. Moja správa sa niekoľkými spôsobmi snaží vyjasniť, čo sa môže udiať, aké sú práva a povinnosti cestujúcich. Niektoré časti návrhu totiž môžu viesť eh, k nedorozumeniam. My sme už v minulosti diskutovali o o jednotlivých otázkach e, skupiny. Niektoré skupiny s tým majú problém. E, môže to vyvolať e, neistotu. Pri vyššej moci môže dôjsť k tomu, že môžu z toho vzniknúť rôzne problémy a preto sme vyššiu moc do návrhu nezapracovali Druhou vecou, ktorú sme sa snažili vypracovať, trošku prepracovať, e, bolo právo na odškodnenie, na kompenzáciu, najmä na e, najmä pokiaľ ide o meškania vysokorýchlostných vlakov. Komisia uviedla minule, že plánuje sa zaoberať s zlepšením situácie, pokiaľ ide o kompenzáciu po 30 minútach meškania. A to je práve dôležité pri vysokorýchlostných vlakoch. Tam je, tam je veľmi dôležité prísť na čas a určite, ak nechodia tieto vlaky na čas, tak ľudia potom radšej pôjdu letecky a to určite nechceme. Potom komisia predložila ďalšie návrhy e, pre nejaké priame ja navrhujem na, sa o nadvezujúcich e, spojeniach. E, ďalej sme diskutovali aj o cenách, o tvorbe cien, ale musíme sa ubezpečiť, že to nebude drahšie, keď, e, to ne, keď si zabukujete lístok na jednej stránke, um, keď obe, keď obe cesty si zabezpečíte takýmto spôsobom, že to nebude drahšie ak, v porovnaní s tým, ak by ste si uh, zabukovali dve cesty osobitne. A je tu otázka, ak zmeškáte spojenie, tak pasažier, cestujúci by nemal byť tým, ktorý bude riešiť problémy v tejto súvislosti a nie to, že by si ešte mali skupovať nový lístok alebo že by mal zaplatiť viac za nový lístok. Ak sa pozriete na práva cestujúceho, ktorý odchádza zo stanice, kde sa nenachádza predania lístkov. Nož títo cestujúci si niekedy musia zakúpiť lístok priamo vo vlaku, pretože si ho nemali kde kúpiť, takže aj to sme riešili. No a potom je tu otázka poskytovania informácií cestujúcim v prípade, že dôjde k prípadným problémom. Ja mám aj zo pár otázok a aj námetov. Rád by som predložil aj zo pár pozmenujúcich návrh, Preto si myslím, že dnešná diskusia môže byť pomerne užitočná pochopiteľne aj spolupráca s tieňovými správodajcami. V preambule som zapracoval odporúčanie s tým, že by mala existovať nejaká platforma, kde by ste si mohli verifikovať všetky spojenia v rámci Európskej únie. Železničné spoločnosti by museli takéto niečo zriadiť sami, ak teda to bude prijaté, ale nie je v tom žiadna povinnosť, môžu mm, požiadať, môžeme ich požiadať, aby takéto niečo zriadili alebo môžeme predložiť pozmenujúci návrh, kde by sme toto znenie trošku posilnili. Keď totiž chceme, aby boli cestujúci náležite informovaní, tak určite im musíme poskytnúť aj prístup k takýmto informáciám. V opačnom prípade nebudú náležite informovaní a práve, oso- práve špecializovaná platforma by bola podľa mňa dobrým riešením. Ak si mm, myslím si, že respektíve niektorí tvrdia, že legislatívu v tomto ohľade určite potrebujeme, niektorí sa domnievajú, že nepotrebujeme. Nám ide o skvalitnenie medzinárodných služieb v spojení, najmä najmä ak ide o prestupy medzi regionálnymi linkami a vysokorýchlostnými linkami. Trošičku váham, eh, či by to malo mať legislatívnu podobu alebo nie. Ja som samozrejme otvorený postrehom, námetom zo strany kolegov. Ďalej, a tu vychádzam zo spätnej väzby e, od e, železničných združení. E, my sme si definovali vysokorýchlostné vlakové spojenia a je to tak, že kompenzácia by mala byť obmedzená len na vysokorýchlostné spojenia, alebo by to malo platiť aj na všetky diálkové spojenia. A tu ma zaujíma názor kolegov. Nuža, nech sa páči, ak máte aj ďalšie otázky, pripomienky, rád na ne zareagujem. Nech sa páči, tieňový spravodajca za EPP, Roza, tu neviem, či niekto uh, za ňu vystúpi, pretože tu nie je prítomná, pán Rozaty. Áno, veľmi pekne ďakujem. Pani Tún bohužiaľ dnes medzi nás prísť nemohla, ospravedlňuje sa. Nebolo to ale kvôli meškaniam vlakov. Požiadala ma, aby som ju tu zastúpil, takže dovolte, aby som prečítal jej vyhlásenie. Pani Tun si myslí, že toto stanovisko pána De Jonga mm, nastavuje tú správnu rovnováhu, vrátanie navrhovania znenia práv osôb s postihnutím a osôb so zníženou mobilitou, čiže tam ide o článok 24. Pani tu takisto súhlasí s tým, že obdobie, mm, že lehota poskytovania pomoci um, nespôsobí to, že osoby s postihnutím budú, budú odmietnuté um, z, z cestovania. Um, takisto musíme pamätať na to, že e, musíme bojovať proti akékoľvek diskriminácie. Ďalej, ďalej e, článok 6 hovorí o bicykloch na palube. E, tam by sme tiež mali bojovať proti diskriminácii. Potom meškanie 30-minútová lehota na kompenzáciu, aj ak sa to bude týkať len vysokorýchlostných spojení, môže byť príliš ale pokiaľ ide o 25-percentné odškodnenie, ak, ak trvanie bude trvať viac ako hodinu, to sa jej zdá nedostatočné. Potom, pokiaľ ide o, pokiaľ ide o nadväzné cestovanie, mm, už tam tam, tam nestačí len to, že železničné spoločnosti by mali len poskytovať tieto lístky. Treba, aby celá cesta bola pokrytá a aby sa na ňu vzťahovali všetky práva cestujúcich, ak dôjde k nejakému problému. Ehm, ďalej, treba myslieť na potenciál trhu. Nemôžeme umožniť, aby, aby jeden poskytovateľ neposkytol informácie o trasách svojho, svojho konkurenta. Uh, Cestujúci v letnej doprave by mali mať možnosť si kupovať všetky, všetky lístky na nezávislých platformách, aby si mohli porovnať služby a ceny, ktoré sú im v rámci trhu dostupné. Pani Tun samozrejme poskytne svoje pozmenujúce návrhy a teší sa na spolupráci s pánom De Jongom a ostatnými tímovými spravodajcami. Ďakujem. Ďakujeme pekne a teraz za SAD. Lucy Anderson. Ďakujem. Chcela by som privítať správu pána De Jonga Kolegovia vo výbore IBKO majú veľkú podporu um, ehm, celé naše skupiny. SAD je to veľmi dôležitá oblasť pre európskych občanov, pretože práva cestujúci železničnej doprave sú problémom v mnohých krajinách a to už dlhodobo myslím, že je našou povinnosťou nastaviť čo najsprávnejšie E, chcela som spomenúť ešte niekoľko vecí, ak dovolíte. Čo sa týka návrhu e, na doložku o vyššej moci, ja to dosiaľ chápem tak, že to odôvodnenie takejto doložke vyššej e, moci neplatí v nejakej miere ako v leteckej doprave, a to z viacerých dôvodov. Poprvé, v mnohých prípadoch v členských štátoch EÚ železničné spoločnosti sú vysoko dotované, taktiež je to verejná služba, teda nie je tam ten istý vzťah. Ďalej všetky e, na takých nákladoch e, dokazujú, že by sa tým príliš neušetrilo a spôsobí to veľkú právnu neistotu. Teda v leteckej doprave e, to spôsobilo mnoho prípadov na súdoch, ktorým sa mohlo predísť. Ja naozaj dúfam, že výbor IMKO sa bude držať stanoviska správodajcu v tomto a Ešte posledná, dosť zásadná vec. Teda druhá zásadná vec sa týka otázky výnimiek. Aj tu musím povedať, že členské štáty sa dlho snažili nastaviť to čo najsprávnejšie v železničnej doprave členských štátov a tiež sa intenzívne investovalo do železničnej dopravy na infraštruktúry v EÚ, preto je najvyšší čas, aby výnimky naozaj sa stiahli, aspoň e, po väčšine, aby sa stiahli. To je podľa mňa tiež dôležité. A ešte posledná poznámka. Musíme byť veľmi patrní v tom, ako to časovo nastavíme. Sú tu totiž veľké obavy s touto témou Európske združenie cestujúcich a taktiež firmy, ktoré majú poskytovať spotrebiteľom lepšie ponuky, predaj lístkov. Zatiaľ eh, nie sú spokojní s priebehom diskusie vo výbere TRAN a očakávajú od nás lepšie vyváženie. Času je veľmi málo. Už boli problémy vo výbere telné v iných témach, eh, že nám vypršal čas a hlasovali sme o správe výboru TRAN pred tým, ako Združenia eh, na práva spotrebiteľov na ochranu životného prostredia mali možnosť eh, sa podrobne vyjadriť. A bola by som rada, keby sme v tomto prípade sa tomuto vyhli. Chápem, že to chceme uzavrieť čím skôr, aby sa to posunulo do trialógu do konca roka, áno, ale musíme byť v úzkom kontakte e, s predsedom výboru TRAN. Za to by som bola naozaj vďačná. Všetci to chceme dotiahnuť do konca. Čím skôr ďakujem pekne aj za túto radu. Za ECR e, by bol tiež spravodajcom pán Sulík, e, ale nemôže sa zúčastniť, preto ma požiadal, aby som ho zastúpila, aby som prečítala jeho vystúpenie. Pán Sulík by sa rád ospravedlnil za to, že tu nemôže byť prítomný Mnoho pozme, možno, možno pardon, mnoho pozmeňujúcich návrhov spravodajcu e, podporuje, plne podporuje návrh 19, aby sa skrátilo konanie vopredného informovanie vopred e, e, v prípade osôb s postihnutím zo 48 hodín na 3 hodiny. V prípade, že je potrebná pomoc, domnieva sa, že to trojhodinové obdobie informovania je vhodné aj pre železničnej vlastne spoločnosti, e, pričom mnohé z nich už požadujú kratšie obdobie, než stanovujú pozňovacie návrhy. E, tiež e, podporuje návrhy 21 až 29, ktorý cieľom je vypustenie podrobných požiadaviek na správu o kvalite služieb z prílohy 3, že železničné spoločnosti majú takéto um, informácie poskytovať niekedy menej viac. Dovnieva sa, že uh, Mm, železničné spoločnosti sú kompetentné natoľko, aby určili, čo je užitočné pre spotrebiteľa, pre zákazníka a čo je len spam. Tiež e, tvrdí, že málo kto z nás e, číta informácie pre spotrebiteľa, ak je to tých zákonov stanovených 10 strán. Tiež e, prístup na základe ponuky a dopytu je určujúci podľa neho v určovaní kompenzácií v prípade omeškania vysokorýchlostných vlakov Nemyslí si, že by sa to malo stanovovať e, regulačným spôsobom, preto nepodporuje návrh 16. Je presvedčený o tom, že najvýznamnejšie opatrenie na zaistenie kvalitnej železničnej dopravy je otvorenie trhu železničných spoločností súkromným konkurentom a to čo najotvorenejším spôsobom. Európske železnice e, sú poznačené dominanciou niektorých veľkých firiem a nepáči sa im E, keď e, železničné trate obsadzujú e, menšie súkromné firmy a pritom by to zvyšilo ponuku kvality služieb spotrebiteľom. Preto chce zapracovať aj princíp otvorených dát do návrhu, tak ako to naznačuje v návrhu 3. A v tomto prípade by dokonca zašlo že o niečo ďalej. Chcel by, aby sa posúvanie dát v skutočnom v reálnom čase posunulo ešte ďalej na základe odseku 9 článku 2. Ďalej, čo sa týka poskytovania plných informácií spotrebiteľovi, predajca sám poskytuje tieto mm, informácie a to v plnej miere od prevádzkovateľa. Domnieva sa preto, že povinné postupovanie informácií je oprávnené, keďže väčšina tejto zložek dopravy je ešte stále dotovaná z daní v členských štátoch a, a postupovanie informácií a dát je už takže tak možné, čo sa týka trhu so skutočnými lístkami. Tu sa a e, čo sa týka tých e, nadvezujúcich e, lístkov, spravidla tu zlyhávajú jednotliví prevádzkovateľia. Domnieva sa, že by sa mali harmonizovať pravidlá pre nadvezujúce listky aj pre jednotlivé listky pre celú trasu. Preto podporuje návrh 15, vníma ho ako krok správnym smerom. Ďalej ekvivalencia záruk, to by znamenalo, že tieto nadvezujúce listky pre tú istú cestu a jednotné listky by boli v skutočnosti iným kontraktom de jure, ale z pohľadu spotrebiteľa obe formy lístka by boli rovnaké. Pohodlie spotrebiteľa a cestujúceho by bolo rovnaké a napokon to je predsa najdôležitejšie. Toto opatrenie tiež vzťahuje motiváciu veľkých verejných firiem, aby sa nespolupracovalo so súkromnými subjektami. Cenové rozdiely medzi oddelenými lístkami a nadbezúcimi lístkami, tak ako uvádza spravodajca, z pravidla by sa strátili tiež. Preto sa domnieva, že je vhodné doplniť aj definíciu kombinovaného lístka, čo by znamenalo, že lístok by pozostával z viacerých oddelených lístkov v článku 3 Podobne ako v prípade nadvedúceho lístka pred 10 rokmi, keď sa zaviedla nová verzia tohto nariadenia, jednotný trh železničných ešte len vznikal a preto otázka o deleniu lístkov v jednotlivých členských štátoch nebola relevantná, keďže to ani technicky vtedy nebolo možné. V súčasnosti však eh, vďaka zásade otvorených dát a vďaka tiež ekvalizácii týchto eh, jednotlivých druhov lístkov sa zvýši konkurencie možnosť konkurencie medzi jednotlivými subjektami, ktoré poskytujú služby a taktiež sa zvýšia lepšie ponuke pre spotrebiteľov a cestujúcich. E, Domnieva sa, že by sme to mali podporiť na prospech cestujúcich. Toľko teda stanovisko pána Sulíka. Ďalej za Alde dostáva slovo pán Miltenberg. Ďakujem. Ďakujem. A ja sa chcem poďakovať spravodajcovi Denisovi de Jongovi, pretože to, čo robí, sa snaží vnímať z pohľadu spotrebiteľa cestujúceho. Spravodajca vo výbore TRAN žiaľ výrazne upravil niektoré na návrhu komisie a teraz sa to výrazne zhoršilo z pohľadu spotrebiteľa. Ja by som rád vyzval výbor IMKO, aby vnímal cestujúceho ako bod, aby sa snažil eh, lepšie nastaviť pravidlá na prospech cestujúcich. Vyzval by som tri veci. Vyššia moc, eh, cestujúci s postihnutím, a taktiež ľudia s nižšou mobilitou a ako sa postaviť ako kompenzáciám v prípade omeškania vlakov. Súhlasím s tým, čo sa tu spomenulo o vyššej moci. Železničná doprava je iná oproti leteckej doprave v tomto smere. Už sme si všimli, že výnimky, ktoré súvisia s vyššou mocou, spôsobujú množstvo nejasností. Mali by sme to teda stiahnuť, túto doložku o vyššej moci, najmä vzhľadom na to, že zhodnotenie dopadov sa ukazuje, že to neprináša úspory železničným spoločnosťam. Ďalej, čo sa týka ľudí s postihnutím alebo so zniženou mobilitou, Vlaky a železničné stanice by mali byť prístupné ľuďom s postihnutím, to je jasné, ja súhlasím, že lehota na požiadanie o pomoc by sa mala skrátiť zo 48 na 3 hodiny. U nás v Holandsku je to hodina. Teda musíme sa naozaj snažiť to nastaviť ešte lepšie. Podľa mňa 3 hodiny, 2 hodiny to je príliš dlho. Ale samozrejme sú aj osobitné podmienky. Nie všetky krajiny to majú rovnako nastavené. Teraz súhlasím so spravodajcom, že to môžeme stanoviť na úrovni troch hodín. Čo sa týka kompenzácií v prípade um, meškajúcich vlakov, nesmieme zabúdať na to, že je potrebná rovnováha medzi právami spotrebiteľa a nákladmi pre železničné spoločnosti, pre prepravcu a legislatíva by mala mať za cieľ eh, predchádzať eh, alebo obmedziť eh, meškania. Pôvodne to nebolo predmetom revízie. Ja nie som pretože o tom, že by sme sa k tomu museli vyjadrovať nejako podrobnejšie. Možno by sa to malo stiahovať len na tie vysokorýchlostné vlaky nad 200 km za hodinu Takto sa to tu navrhlo, nechápem však, prečo by sa to malo rozlišovať. Spravodajca o tom má tiež pochybnosti. Myslím si, že spotrebiteľ by mal byť sredobodom nášho úsilia, ale nesmieme poľaviť, musíme si získať na našu stranu aj žilotržných spoločnosti, aj prepravcov. Teda ide o rovnováhu. A ešte nesúhlasím so spravodajcom z ECR a síce, čo sa týka údajov. čo sa uvádza v prílohe 3. Nechápem, prečo by sa to malo obíňať z pôvodného návrhu komisie. Podľa mňa, keď sa to vie, tak sa to vie. A je lepšie zapracovať do pôvodného návrhu komisie, aké údaje požadujeme. Teda je to dosť pochybné, tento pozmeňovací návrh spravodajcu, eh, návrh 21 a 29. Myslím, že by sme mali vyslať jasný e, signál aj spravodajcovi v obore TRAN. Tých podľa, teda podľa pravidla 53 e, plus sme pridruženým výborom, snažili sa to schváliť e, čo najširšou väčšinou, tak aby cestujúci bol naozaj stredobodom našej pozornosti. Ďakujeme pekne teraz za zelených. Julia Reda, ďakujem. A ja sa chcem poďakovať spravodajcovi, súhlasíme so všeobecným smerovaním, ktoré si zvolil. Je to o mnoho um, priaznivejšie nastavené pre cestujúceho, pre spotrebiteľa. Je dôležité, aby výbor IMCO zohrával významnú úlohu, keďže výbor TRAN teda celkom robí v mnohých eh, aspektoch by sme dokonca zašli ešte o niečo ďalej, než ako navrhuje spravodajca. Takže poprvé plne súhlasíme s vypustením výnimky v prípade vyššej moci. Nedáva to žiadny zmysel, totiž železničnej doprave vieme, poznáme príklady, keď sa odrazu zastaví vlak, pokazí sa vlak, pretože všetci sú prekvapení, keď v januári sneží. Samozrejme, nie je to to isté, ako keď v leteckej doprave sú naozaj skutočné problémy s bezpečnosťou v takomto eh, počasí alebo podobnej situácii, čo sa týka tých nadvezujúcich lístkov. My chceme, aby to bolo povinné, teda aby bolo povinnosť ich predávať, ale tiež, aby všetky železničné spoločnosti a prepravcovia povinne si museli vymieňať informácie, údaje a prístup k E, predajú, tak aby to bolo možné v praxi uskutočniť. Európska platforma, ktorú navrhuje spravodajca, to podľa mňa je jeden zo spôsobov, ako zaistiť, že by vzniklo takéto jednotné kontaktné miesto pre cestujúceho, pre spotrebiteľa, aby všetky potrebné informácie boli k dispozícii, aby bola zaistená interoperabilita. Súhlasíme s kolegami, ktorí sa vyjadrili e, o kompenzáciách, že by sa to nemalo týkať len vysokorýchlostných vlakov, ale všetkých vlakov. Chceme tiež privítať skrátenie lehoty na informovanie v prípade žiadosti o pomoc od osob s postihnutím. Domnievame sa, že zásada rovnakého zaobchádzania s ľuďmi s postihnutím je jedno z základných práv. Už máme aj príklady, keď je možné, že pracovníci vo vlaku sú naložte vyškolení a že prístupnosť je zaistená aj bez osobitného požiadania. Ehm, v Holandsku je tá lehota eh, stanovená na jeden rok. Eh, hovorí rečnička. Ak však chceme zaistiť eh, dostupnosť takýchto služieb v plnej miere aj pre ľudí s postihnutím, tak by sa to možno mohlo stanoviť ako dočasne na takúto lehotu. Čo sa týka spracovania sťažností, tu nevidíme potrebu eh, predlžiť to. Pre zložité prípady toto obdobie totiž by sa eh, dosť predlžilo pre spotrebiteľa a tiež si myslíme, že by eh, prevádzkovateľia, poskytovateľ služieb mali mať povinnosť zúčastňovať sa alternatívnych riešení sporu, samozrejme bez toho, aby sa obmedzila možnosť pre obe strany posunúť to na súd. Teda snažíme sa klas dôraz najmä na spotrebiteľa, na interoperabilitu, na zjednodušenie cezhraničného cestovania a to nie je prospešné len pre cestujúcich na železniciach, ale taktiež je to dobré pre životné prostredie. A toto všeobecné sparovanie rozhodne vítame a veríme, že sa nám podarí správu ďalej ešte posilniť. Ďakujeme. Pán Šváb, ďakujem. Ja by som sa rád tiež poďakoval správodajcovi je dôležité, aby v stanovisku IMKO jasne zaznelo, že je množstvo pravidiel, ktoré mm, sa týkajú len vnútroštátnej e, dopravy do roka 2020, aby sa tieto výnimky zrušili. To je dobrá správa. Práve pre hraničné, pohraničné regióny je to vysoko e, zložité zaistiť cezhraničné využívanie železničnej dopravy. Často totiž na hraniciach sa menia možnosti pre cestujúcich, e, e, menia sa tam práva, nároky a tak ďalej. Preto by som požiadal, aby sme e, kladli veľký dôraz na cezhraničné železničné spojenia, aby naozaj, dajme tomu, z kolina do Štrasburgu a z Kolina do Bruselu, aby platili rovnaké pravidla aj jazykovo, aby to bolo pokiaľ možno čo najjednotnejšie teda verím, že návrh komisie je dobrý a že aj náš výbor významne prispieje k obohateniu. Please. Ďakujem, pani Westphal. Ďakujem pekne, pani predsednička. Aj ja e, považujem správu za dobrú e, a z práva z výboru pre dopravu určite mala priestor na zlepšenie. Ja len jednu vec spomeniem. Niekedy aj e, osobná pracovná skúsenosť zohráva veľkú úlohu v politickej práci. Ja som viac ako 20 rokov e, pracovala s ľuďmi so zdravotným a duševným postihnutím a preto práve ide mi o tento jeden bod, ktorý sme tu všetci už spomínali. E, naozaj ľudia, ktorí sú handicapovaní a nemôžu sa e, naozaj e, zúčastniť reálneho života, o tých mi naozaj veľmi ide a považujem za dobré, že v našej správe, kolegu, v správe kolega De Jonga sa to redukovalo na 3 hodiny, ale naozaj položím takú tú tzv. kacírskú otázku. Je vždy s nevyhodnením, keď ste odkazaní na pomoc druhých. Nebolo by zmysluplnejšie a mnoho lepšie, keby e, stanice boli bezbariérové, ako spomínala aj kolegyňa Reda keby sa prebudovali stanice na bezbariérové, aby teda všetci ľudia mali rovnoprávny prístup k dopravným prostriedkom, pretože by to znamenalo nielen to, že ľudia, ktorí majú nejaké postihnutie, že sa im uľahčí situácia, ale všetci starneme. Našťastie všetci starneme. A e, tešíme sa na to, ako budeme môcť používať ešte dopravné prostriedky. A bezbariérovosť by znamenala, že by sme e, mali naozaj túto možnosť, ale Rovnako aj e, rodiny s kočíkmi, detskými a tak ďalej, ktorí potrebujú podporu. Tá bezbariérovosť by vlastne viedla k tomu, že keď stanice by sa patrične prebudovali, tak by bol otvorený prístup vo všetkých oblastiach. Preto prosím, aby sme sa ešte raz nad tým zamysleli. Tie 3 hodiny to je fajn, naozaj je to v poriadku, ale e, mohol by tam byť taký dovetok. V Nemecku máme ten projekt bezbariérovosť na e, staniciach, minimálne tých veľkých staniciach, aby sa to zabezpečilo a naozaj by sme to mali zaviesť celoplošne v Európe. Ďakujem pekne. Thank you. The concern you raise uh, is uh, also one Ďakujem. Spomenuli ste tiež e, dôležitú vec z toho Európskeho aktu prístupnosti. Momentálne rokujeme v trialogu Takže určite ehm, na to nezabudneme. Ešte než dám slovo naspäť spravodajcovi, dávam slovo Európskej komisii. Pani Goldshaus, ktorá je šéfom jednotky B5 z DGMOV. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela som povedať, že vám veľmi pekne ďakujeme za veľkú podporu nášho návrhu. Ehm, ako som to videla v správe, ako aj z vyjadrení poslancov tu v miestnosti. Chcela som sa teda zamerať na niekoľko bodov, ku ktorým ste položili otázky v našom prístupe. Najprv teda ide o tú platformu článok 9. Ehm, povedali, sa povedal, že to chce mm, posunúť ďalej. V tomto kontexte chcem naznačiť náš delegovaný akt o poskytovaní celoeurópskeho multimod, teda celoeurópskych multimodálnych cestovných služieb, to je delegovaný akt, ktorý bol prijatý v máji a ukazuje sa tu tak trochu to pozadie poskytovania takejto platformy alebo aj toho IT základu pre takýto multimodálny plánovač a aké problémy tu vznikajú. Takže keď sa na to pozriete, pozrite sa teda na to, a uvidíte, že máme koherentný prístup. Potom, čo sa týka omeškaní pri tých vysokorýchlostných vlakoch, toho sme sa nedotýkali, ale ak si myslíte, že dokážete to viac diferencovať alebo chcete zájsť ďalej, my sme to neriešili, lebo sme si mysleli, že momentálne tie možnosti 28 členských štátoch sú dosť rôznorodé. A to bol dôvod, prečo sme sa toho teda momentálne nedotýkali. No a potom otázka vyššej moci. Opodstatnenie, ako viete, bolo rozhodnutie Európskeho súdneho dvora. Chceli sme tam mať rovnaký podklad pre všetky štyri spôsoby, ale ako ste správne povedali, letecká doprava nie je to isté ako um, železničná doprava, preto máme rôznu klauz- iné klauzuly uh, vyššej moci Ehm, tam je to veľmi úzké a nemalo by to spôsobiť všetky tie problémy, ktoré máme s judikatúrou a ehm, problémy s interpretáciou, pred ktorými sa ocitáme v oblasti leteckej dopravy. Čo sa týka výnimiek, e, videli ste, že sme tiež navrhli e, znižiť počet výnimiek. Máme špeciálnu správu k výnimkám, kde sa ukazuje, že práva pasažierov sa implementujú veľmi rôznorodo v členských štátoch a pre pasažierov je to v podstate taká nejaká narušená ochrana v EÚ. To by sme mali naozaj zredukovať tieto výnimky. A keďže vy to podporujete, naozaj aj my to vítame. No a čo sa týka osôb so zniženou mobilitou a osôb so zdravotným postihnutím, ďakujem vám za podporu v tejto veci. Najmä e, vidím, že Pravodajca nenavrhuje zmeny, pokiaľ ide o náš návrh vzdelávania a prípravy. Podľa nás je to dôležité, aby aj zamestnanci, ktorí prichádzajú do týchto služieb, boli riadne zaškolení, aby sa to neobmedzovalo iba na tých, ktorí priamo majú dočinia s osobami so zniženou mobilitou a so zdravotným postihnutím. Myslím si, že je to veľmi dôležité. Potom k tým nadvezujúcim lístkom. My sme naozaj navrhli aspoň ako takú závnu alternatívu, že ak to pasažierovi nebude jasné, čo vlastne získava, tak e, aspoň vie, že či je to vlastne e, len jeden listok, alebo je to nadvezujúci kombinovaný listok. E, musíme zabezpečiť aspoň, aby mal pasažier na, voľ, na výber. Treba o tom ďalej diskutovať vzhľadom na situáciu, ktorá momentálne na trhu je Takže myslím si, že v tomto článku sú potrebné ďalšie diskusie z oboch strán, keď, e, to, to, toho legislatívneho konania. Čo sa týka ADR, alternatívneho riešenia sporov, aby to bolo povinné. E, chcem naznačiť e, diskusie s kolegami v DG Justice Eh, pokiaľ išlo o ich návrh o ADR a následné návrhy online platformiem. Tiež diskutujeme s národnými orgánmi o situácii v členských štátoch, ktorá je veľmi rôznorodá a môže to mať aj negatívny dopad, ak by to bolo povinné. E, takže myslím si, že my máme celkom flexibilný rámec v legislatíve ADR a ODR, teda online platformu na riešenie e, sporov online. Um, treba si rôzne situácie v členských štátoch pozrieť, ak by to malo byť záväzné naozaj všade. Takže toľko moje pripomienky. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a ďakujem vám za slovo. Ďakujem pekne za vyjasnenie a posledné slovo dostane spravodajca pán Denis de Jong. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani predsednička. Ja môžem byť veľmi stručný. Veľmi sa teším z reakcií kolegov. Myslím, že všetci ťaháme za jeden povraz. A pravidlo 53 sa osvedčuje. Takže my ako IMKO v každom prípade musíme to sledovať ďalej. Musíme sa pozrieť na to, čo sa udeje po prijatí správy. V prvom rade musíme myslieť na spotrebiteľa. Druhá, teda tá časová tabulka, o ktorej hovorila Lucy Anderson, pred, krátko predtým, než bude hlasovať trán, budeme hlasovať aj my. Takže pokiaľ ide o tie pozmeňovacie návrhy, e, tam ešte sú rozdiely. Tran možno bude hlasovať skôr. No v každom prípade, krátko pred hlasovaním e, vo výbore TRAN musíme ešte poukázať na práva pasažierov. Takže vyjadrím sa k tým bodom, kde kolegovia nesúhlasili s mojou správou. Sú to body, kde aj ja ponúkam pozmeňovacie návrhy, napríklad otvorené dáta, kombinované lístky, Čiže transparentnosť, pokiaľ ide o poskytovateľov železničnej dopravy, som pripravený v niektorých bodoch pristúpiť na kompromis. Myslím, že e, si tu nájdeme spoločnú cestu Určite je zaujímavá myšlienka zohľadniť ľudí s, obmedzením, s obmedzeniami. Ja som to predtým nepovedal. Vždy zástupcovia týchto skupín vystupujú. A, mm, ale nie je to vždy eh, aj vhodné, keď vás pozor, po, teda vnímajú iba ako človeka s obmedzeniami. Možno to netreba až tak vyzdvihovať. Samozrejme, treba im ponúknuť riešenie, ale musí to byť aj e, dobre jazykovo sformulované a návrhy v tejto súvislosti by som naozaj privítal. Takže toľko zatiaľ. E, tam, kde ešte možno pretrváva nejaká nejednotnosť. No, máme tu tento informačný tok smerom ku komisii komisia môže nás kedykoľvek požiadať o informácie. Ale teraz tu mať detaily, celé dlhé strany o veciach, ktoré nie sú k dispozícii, nepovažujem to za ideálne. Áno, máme teda lehotu na predloženie pozmeňovacích návrhov 11. apríla o 12. na poludnie a chcela by som upriamiť pozornosť člen, členov na to, že toto je vlastne uh, kvázi novela, takže znamená to, že v zmysle uh, revidovaného rokovacieho poriadku pozmeňovacie návrhy sú prípustné iba ak sa týkajú tých častí návrhu, ktoré obsahujú zásadné zmeny, e, ktoré sú teda, to je ten text označený sivou. a, písomné opodstatnenie musí byť priložené k akýmkoľvek ďalším častiam návrhu, to, čo je teda označené sivou farbou. Takže toľko k pozmeňovacím návrhom. A tým by som chcela ukončiť naše predpoludnejšie zasadnutie. Ďakujem vám veľmi pekne všetkým, že ste tu boli. Pani predsednička ďakuje tlmočníkom a, tlmočníkom a uvidíme sa 14.30. Dobrú chuť.